If you're ready, you, can start. you may start, please. Ak ste pripravení, môžete začať. Ďakujem pekne, pani predsednička, za udelenie príležitosti, poskytnutie príležitosti predstaviť sa e, pred vašim výborom. Je mi veľkou cťou aj potešením. E, moja prezentácia bude v troch jazykoch Moja kandidatúra sa v prvom rade týka obnovy. Ja by som chcel vidieť mm, mm, úrad Európskeho ombudsmana novými očami, niesť tam nové idei, tak aby sme sa mohli postaviť aj novým výzvam, e, ktorým, e, s ktorými sa musíme vyrovnávať. Druhá, druhý aspekt mojej kandidatúry je, že som ombudsmanom. Ja som bol ombudsmanom v mojej krajine v Belgicku na regionálnej úrovni a tento úrad som zriadil mm, v roku 1987 a v 90. rokoch a do roku 2005 som ho vykonával. A chcel by som tento konflikt riešiť alternatívnymi metodami. Tretí aspekt mojej práci, som právnikom, ja poznám a aplikujem spoločenské právo a toto je veľmi dôležitým znakom a teda dôležitou vlastnosťou pre európskeho ombudsmana. Ja si myslím, že že právo musí stáť v službe pre občana. A nie naopak. Práv, byť právnikom je pre mňa veľmi dôležité a potrebné tak, aby som mohol dostať aj um, úlohám Európskeho ombudsmana mnohých uh, členských štátov Európskej únie je právnou povinnosťou, uh, ktorá je ukotvená dokonca v ústave, že ombudsman musí byť právnikom. Uh, potom je tu skutočnosť, že európske inštitúcie agentúry poznám veľmi dobre. Ja som pracoval pre niektoré agentúry a spolupracoval s niektorými agentúrami tu v Bruseli, Štrásburgu a v Kodani. Takisto Európe a takisto som mal s ďalšími veľmi úzkú spoluprácu. Takisto som Takisto som um, uverejnil niekoľko článkov o fungovaní Európskej únie aj o inštitúcii. Um, ja hovorím piatimi úradnými jazykmi Európskej únie a okrem toho poznám ešte dva ďalšie jazyky a myslím si skutočne, že um, ochrana identity každej osoby a um, jednotlivé jazyky je veľmi dôležitým aspektom identity a malo by to byť, je to teda v centre pozornosti Európskej únie a malo by to byť aj v centre pozornosti Európskeho ombudsmana. To je pre mňa podstatné. A posledný aspekt, ktorý e, zdá sa podporuje moju kandidatúru, je, že môžem e, pôsobiť cez generačne. Ja mám takmer 50 rokov, ale uh, už som eh, zozbierala skúsenosti, ale okrem toho som ešte ochotný postaviť sa novým výzvam a pracovať na tom, aby som eh, riešil problémy. Toto je vlastne vek medzi dvoma generáciami, ktoré sú v Európe veľmi dôležité. Čo sa týka eh, úradu Európskeho ombudsmana, tu musím povedať, že je to mimoriadne dôležitou, že to zohráva mimoriadne dôležitú úlohu, je to podpora demokratickej kontroly v Európskej únii, pretože vidíme, že tu môže, že môžeme urobiť e, taký kľúčový akt, aby sme chránili mm, našich občanov pred mm, vôľou orgánov. Myslím si, že Eh, je potrebné Európskemu parlamentu pomôcť pri demokratizácii Európskej únie. Parlament, a toto viete lepšie ako ja, je inštitúciou, ktorá má najsilnejšiu legitimáciu um, proti ostatným uh, inštitúciám. A okrem iného môžu sa tu eh, vniesť ďalšie demokratizačné aspekty. To je jedna vec. Druhá vec, Európsky ombudsman musí rešpektovať tri zásadné e, zaviesť tri zásadné aspekty do sredca európskeho, európskej správy. Prvá, prvá zásada je zásada transparentnosti. Toto musí byť jedno, jednoducho e, výveskou Európskej únie. Transparentnosť musí byť veľmi zásadná, nezavedená do všetkých európskych inštitúcií a agentúr a preto to musí byť aj prioritou Európskeho ombudsmana. E, zodpovednosť to je druhá zásada a to zodpovednosť vo všetkých verejných um, správach e, parlament na európskej úrovni musí byť e, posilnený. O tom som už hovoril. Tento systém kontroly a rovnováhy nie je na Európskej únii Mm, vybudovaný tak, ako inde. A e, tretia vec to je kultúra, e, servisná kultúra musí byť zásadným aspektom. Každý úradník to musí veľmi silne akcentovať. A cieľ Európskeho mm, ombudsmana musí byť, aby sa posilnili základné práva Európskej únii a teraz e, k tej základ, e, charte základných práv, ktorá má byť presadzovaná, nemala by, sa, nemala by tu vládnuť e, diskriminácia, čo sa týka ochrana externých skupín a slabých skupín a postihnutých osôb a emigrantov. Toto sú všetko pôsobnosti, v rámci ktorých musí podľa mňa byť Európsky ombudsman veľmi uh, um, intenzívne činný. Európsky ombudsman musí byť zdrojom informácií a ideí pre obnovenie inštitúcií, európskych inštitúcií a agentúr a taktiež stály vzdelávací program by mal byť uh, orientovaný viac na občanov, ale aj na to, aby sa zásady a uh, štátnej správy lepšie Mm, ukotvili v spoločnosti. E, takisto musí byť dobre vedená európska správa, tak v regionálnej, ako aj v európskej úrovni, na európskej úrovni. A posledné, pani predsednička, myslím si, že európsky ombudsman môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu, aby prekonal e, prekonal a zmenšil tú vzdialenosť medzi európskymi inštitúciami a európskymi občanmi. A to tvrdou prácou, ako som už spomínal. Uh, občania v Európskej únii by mohli e, byť e, viac privádzaní k európskym inštitúciám a e, európsky úradníci by si mali byť vedomí viac, akú úlohu tu zohrávajú, že sú prakticky výkladnou skriňou Európskej únie a mali by sa snažiť zmenšovať tieto diferencie. Takisto tu môžu byť urobené určité akcie, kde by sa zlepšila imič, imič Európskej únie. Čo sa týka akcií a návrhov, tie sa zamerajú na lepšiu administráciu. Prvým z nich bude robiť dohľad na plným presadzovaním dobrého, správneho správania sa šta- správy nie len zo strany troch inštitúcií, ale všetkých agentúr Európskej únie, predovšetkým po spoločnom rozhodnutí takto postupovať z roku 2008. Ďalším aspektom bude vytvoriť spoločný kódex kódex dobrého správania sa inštitúcií a preto chcem vyzvať na medziinštitucionálny dialog, tak aby ten kódex bol spoločný pre všetky EU inštitúcie a agentúry. A Takisto chcem vyzvať k tomu, aby sa zoširšie zadefinovala nesprávna správa, tak aby obsahovala nielen tak, ako je to tomu teraz, záväzný princíp dodržiavania predpisov. Takisto by som navrhol, aby sa zabezpečila dobrá a transparentná správa EU orgánov a v tomto zmysle sa mi pozdáva Kašmanová správa z vášho výboru, ktorá bola vynikajúca v tomto zmysle, pretože tu odporúča podobné e, odporúčania. Myslím si, že je to potrebné. A Európsky ombudsman v konečnom dôsledku bude musieť zabezpečovať dohľad nad plnením uplatňovaním Európskej charty základných ľudských práv. O tom som už hovoril, takže to budeme teraz ďalej uh, rozvádzať, pretože to je zásadná záležitosť. A ďalšia skupina návrhov súvisí s nevyhnutnosťou zvýšiť povedomie a znalosť o práci Európskeho ombudsmana. Uvediem konkrétne údaje. Počet stiažností medzi roku 2003 až 2008 vstúpolo 28 Ak si zoberieme nárast administratívnych stiažností za to isté obdobie, e, vzrástol o 15 Ak si zoberieme teraz e, počet stiažností na obyvateľa, došlo tu k narastu viac ako 1 Takže vyšetrovania všetkých stiažností zo strany ombudsmana tu došlo k poklesu o 16 a zároveň o 48% e, rástol rozpočet úradu ombudsmana. To jasne znamená, že potrebujeme oveľa širšie zverejňovať a informovať občanov o ich práve obrátiť sa na ombudsmana a preto budem viesť nepretržitú informačnú kampaň sme v zameranú na občanov, ale aj sprostredkovateľov. Budeme rozvíjať oveľa užšiu spoluprácu s médiami, pretože médiá sú základným vektorom na zlepšenie dosahu k občanom, aby občania vedeli, že sa môžu obracať na európskeho ombudsmana. Budem naďalej sa zúčastňovať konferencia, seminárov. Vytvorím decentralizovanú sieť delegátov E, národných ombudsmanov. Nebude to stáť nič, pretože to sa bude realizovať v spolupráci so stálym zastúpením Európskej komisie a informačnými úradmi Európskeho parlamentu, euroinfocentrami v celej únii. A zároveň by som navrhol parlamentu, aby správne rozhodnutia povinne hovorili o práve občanov obrátiť sa na ombudsmana, tak ako to už je v prípade v oblasti ochrany údajov, mimochodom. Ale ak chceme naďalej informovať verejnosť o tom, že sa môže obrátiť na ombudsmana, zároveň musíme aj poskytnúť lepšie služby občanom, ktorí sa stiažujú. Čiže chcem vytvoriť tzv. filtračný systém predbežných otázok, ktorý je zameraný na to, aby občania lepšie vedeli, keď sa stiažujú u ombudsmana, ako majú postupovať musíme dramaticky znížiť počet sťažností, ktoré sú nepripustné, ktoré nespadajú do mandátu. Momentálne 85 sťažností, ktoré dostáva Európsky ombudsman, sú nepripustné, nespadajú do jeho mandátu. A preto chcem podporiť ten interaktívny manuál, ktorý bude spoločný pre všetky orgány EÚ, tak aby ob- pomáhali občanom, aby jednotlivé orgány posielali občanov presne na tie inštitúcie, na ktoré sa majú obrátiť. Tretia skupina aktivít bude zameraná na zintenzívnenie spolupráce. Spolupráca je mimoriadne dôležitá, je kľúčová. Spolupráca medzi Európskym ombudsmanom a poslancami. Viete, že menej ako desatina všetkých stiažností, ktorú dostal ombudsman, tu predkladali poslanci, európsky poslanci. Európsky poslanci majú právo podľa článku, podľa zmluvy predkladať stiažnosti tak a Európskemu ombudsmanovi tak by v podstate uh, len zopakovali to, čo trápi ich voličov. A ombudsman musí mať zjednodušené a lepšie postupy preto, aby európsky poslanci mohli podávať takéto sťažnosti spolupráca medzi Európskym ombudsmanom a vašim výborom. Pani predsednička, spolupráca v tejto oblasti vždy už 14 rokov bola vynikajúca, ale myslím si, že musíme predísť duplicitám a musíme zvýšiť synergie medzi prácou ombudsmana a petičného výboru pri vyšetrovaní tých vecí, ktoré sa navzájom prelínajú. Spolupráca medzi ombudsmanom a inými orgánmi E, bude vždy predmetom spolupráce ombudsmana a petičným výborom. Spolupráca medzi Európskym ombudsmanom a regionálnymi či národnými ombudsmanmi a petičnými výbormi. To funguje. Viete, viete o tom, že v roku 2008 iba 8 prípadov sa riešilo v spolupráci s Európskym ombudsmanom, Národným ombudsmanom a petičnými výbormi. Iba 8 to naozaj nestačí. Musíme zintenzívniť synergie v rámci tejto siete. Žiadam takisto, aby bola lepšia spolupráca medzi Európskym ombudsmanom a e, národnými výbormi pre ochranu ľudských práv, aby sme pomáhali lepšie presadzovať uplatňovanie novej záväznej charty a na záver spolupráca medzi vašim parlamentom a Európskym súdnym dvorom v prípadoch zlej správy, trvalej zlej správy na tému ktorej ombudsman vydal správu, ktorá bola vypočutá a schválená. To je veľmi dôležité. Štvrtá, a teda posledná skupina činnosti a návrhov pojednáva o zlepšení aktivít Európskeho ombudsmana, vlastných aktivít. Európsky ombudsman podľa mňa musí posilniť podľa článku 226 a 228 svoju činnosť. ohľadom postupov pre porušenie predpisov, ako viete. Tu je, je to kľúčový prvok lepšej reglementácie na úrovni EÚ a v tejto otázke Európsky ombudsman môže posudzovať ako e, procedurálne otázky, tak aj obsahové otázky. Podľa mňa Európsky ombudsman musí skrátiť trvanie šetrení. Už to bolo skrátené, ako asi viete. 13 mesiacov je teraz priemer, ale ešte stále veľká väčšina šetrení trvá dlhšie ako 18 mesiacov. To je potrebné skrátiť. Európsky ombudsman takisto musí ďalej systematicky rozvíjať ďalšie rozpracovanie prípadov, kedy dochádzalo k zlej správe a musí vyvíjať tlak na inštitúcie, kde tá správa nie je taká, ako má byť. Ďalej Európsky ombudsman musí zintenzívniť lepšie využívanie zjednodušených a skrátených postupov v riešení. Som naozaj presvedčený o tom, robil som to u nás doma, pretože je to najvhodnejšie pre mnohé, mnohé sťažnosti E, je to veľa lepšie ako klasické riešenie takýchto sťažností. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak máte nejaké otázky, s radosťou na ne odpoviem. Grazie. E, allora, il Ďakujem. To nás privádza k rozprave. Pani Grini má slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Monet. Predostrali ste nám mnoho rozličného materiálu na rozmýšľanie. Chcela by som z toho vybrať tie priority, o ktorých ste hovorili, priority budúceho európskeho ombudsmana. Čo si myslíte o úlohe európskeho ombudsmana? Či sa má zmeniť? Či sa má status európskeho ombudsmana zmeniť? a či sa má upraviť nejakými právnymi normami jeho status. A takisto, ako má vykonávať svoju službu voči občanom pod Lisabonskou zmluvou. Nebudeme hovoriť o súčasnom ombudsmenovi. Chcem sa len spýtať, aké nedostatky vidíte existujúce v úrade ako takom Európskeho ombudsmena a ako by ste svoje plány realizovali, pretože také veľkolepé plány je možno ťažké okamžite uviezť do praxe, tak ako to plánujete. A mohli by ste nám povedať niečo konkrétne o tom, ako predpokladáte, ako vidíte spoluprácu medzi výbo- petičným výborom a ďalšími európskymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú touto témou. Ďakujem. Teraz má e, slovo pán Boštinári. Vážený pán Monet, všimli sme si tu vo výbore, že 36 stiažností v roku 2008 sa týkali nedostatku trans, malej transparentnosti odmietnutia poskytnutia informácií alebo dokumentov a nedostatku informácií všeobecne. Ako budete riešiť tieto nedostatky? Aké máte návrhy, aby ste vzbudili dôveru občanov v tejto veci? Ďakujem. Teraz pani Hankis. Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán Monet, rada by som vám položila zo pár stručných otázok. Týkajú sa toho, čo ste veľmi presvedčivo povedali o svojich cieľoch. Jedným z vašich cieľov je zlepšiť imidž úradu ombudsmena v EÚ. Sme tu na to, aby sme slúžili občanom a tento imič nie je vždy dokonalý. Ako vnímate to, že medzi porušeniami práv budú skupiny porušení, ktoré sú módne a skupinami porušení, ktoré sú menej módne a ktorými sa budeme viac alebo menej zaoberať. Nikto by nemal mať pocit, že ich problémy sú akoby druhotne dôležité, či už pre politické pozadie alebo z iných dôvodov. Moja otázka, druhá otázka, sa týka toho, že ste spomenuli užitočný dynamizmus. Toto sa mi veľmi páčilo. Máte pocit, že ste dostatočne silní, aby ste zabezpečili eh, hlbokú analýzu záležitostí, ktoré súvisia s korupciou alebo by mohli s ňou súvisieť. Korupcia sa javí byť prítomnou aj na veľmi vysokých úrovniach vlád a preto moja tretia otázka sa týka slobody, bezpečnosti, ktoré niekedy sú vzájomne prepojené, sloboda a bezpečnosť. A existujú petície, ktoré priamo poukazujú na fakt, že antiteroristické aktivity berú z rúk občanov z ich slobody. Osobne si myslím, že musíme pri takomto posudzovaní byť opatrní, pretože boj proti terorizmu a vynúcovanie práva sú dôležité veci, ale zároveň by som chcela vedieť, čo si vymyslíte o tomto veľmi citlivom vyvážení slobod a bezpečnosti a o tom, o čom sa tak často teraz hovorí. Keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, budú existovať nové formy petícií, konkrétne referendum. Čo si o to myslíte? A čo si myslíte o porušovaní kolektívnych práv národnostných menšín? Napríklad na Slovensku Maďari nemôžu používať svoj materinský jazyk, pretože patria ku konkrétnej etnickej skupine. Aké riešenia predpokladáte v týchto oblastiach? Ďakujem. Grazie, l'onorevole Paliadeli. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem, pán Monet, za e, to objasnenie, ktoré bolo veľmi dynamické, tá vaša, váš príspevok veľmi stimulujúce. Vy ste nám to veľmi dobre objasnili. Ja mám veľmi jednoduchú otázku. Ako chcete skrátiť eh, lehotu na spracovanie mm, spracovanie stiažnosti. Vy ste hovorili, že by ste to chceli skrátiť. Ako by to malo vyzerať v praxi? Pani Harkin? Pani predsednička, dobré popoludne, pán Monet. Ďakujem za hutné a podrobné prezentovanie vašich plánov. Mám zo pár otázok. Krátke sú a e, väčšina z nich sa sústredujú okolo tých tém, ktoré ste nastolili vo svojej prezentácii. Predovšetkým by sme e, ho- mohli hovoriť o presunie ťažiska z klasických práv k novým výzvam. Mohli by ste nám mi dať príklad toho, čo ste mysleli takýmto vyjadrením? Po druhé, hovorili ste vo svojej argumentácii o rozdieloch medzi kontinentálnym právom a anglosaským právnym systémom a tým, že treba rešpektovať oba tieto systémy. Mohli by ste k tomu povedať viac? Hovorili ste aj o tom, ako by zákon vždy malo byť, mal byť v službách občanov. Máte e, konkrétne na mysli právnu normu Európskej únie, ktorá by mohla slúžiť občanom lepšie? ako je tomu teraz a ako by ste mohli zabezpečiť, aby tomu tak bolo. Štvrtá otázka sa týka e, zlého spravovania administratívnej správy. Ako by ste rozšírili túto definíciu? Keby ste mohli to trošku objasniť, túto tému. A napokon ste spomenuli potrebu zvýšiť synergiu medzi Európskym ombudsmenom a petičným výborom pri riešení tých istých záležitostí. Predpokladám, že ste mali na mysli niečo úplne konkrétne, keby ste mohli prosím nám dodať viacej detailov v týchto všetkých témach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chcela by som poďakovať za to, že ste prišli vo všetkých bodoch. Ste, je to veľmi sľubné, to, čo ste prezentovali. Povedali ste, že by ste zlepšili monitorovanie postupov pri porušovaní zákonov. Neviem, či to spada do vašej pôsobnosti, či máte také právomoci aj pri postupoch, aj pri rozhodnutiach komisie, jednoducho v oblastiach porušovania takýchto zákonov. Ako by ste nám to vysvetlili? Ako by ste monitorovali to, čo porušuje komisia? Ako zásadne by ste to vyriešili? Spomenuli ste potom, že len niekoľkokrát sa stalo, že poslanci Európskeho parlamentu využili svoje práva a obratili sa na Európskeho ombudsmena. Aké konkrétne prípady ste mali na mysli? Ako by sme mohli urobiť, vykonávať svoju prácu lepšie, aby sme mohli predkladať prípady Európskemu ombudsmanovi. Neviem, či nás obvinujete z toho, že nerobíme dosť dobre svoju prácu. Možno máte na mysli niektoré veci, ktoré sme neustriehli. Som naozaj veľmi zvedavá, čo konkrétne ste mysleli tým, čo ste povedali. Ďakujem. Teraz pán Rakos. Pán Salavrakos hovorí, ďakujem pán Monet. Spomínali ste vzťahy medzi ombudsmenom a petičným výborom. Chcel by som sa dozvedieť, či inštitucionálne podmienky sami o sebe tvoria nejaké problémy alebo nejaké napätia v práci ombudsmena. Teraz Pán Monet odpovie. A lot of questions, Mrs. President. Padlo množstvo otázok, pani predsednička, takže pokúsim sa nevynechať ani jednu. Ďakujem za vašu otázku, pani Grini. Pýtali ste sa, e, mimochodom veľmi e, vhodným spôsobom, by som povedal len jednu prioritu z mnohých, ktoré som tu prezentovala. Máte, prav, máte právo položiť takúto otázku. Je to veľmi ťažké, pretože je tu veľký počet vecí a všetky by prípadne mohli byť prioritami, možno na rôznych úrovniach, ale v každom prípade mnohé sú prioritami. Ak by som ja mal teda si zvoliť iba jednu prioritu, tak by to bolo právo občanov obrátiť sa na ombudsmana a myslím si, že toto právo musí byť náležite zakotvené. Myslím, že toto je prvrada priorita, mať jasný postup. Tieto úrady existujú 14 rokov, úrad Európskeho ombudsmana existuje 14 rokov a ten profil sa stále zvyšuje, zviditeľňuje v mnohých prípadoch, ale keď si pozriete, že v mnohých iných krajinách, našich krajinách eh, sú tie počty stiažností oveľa vyššie a keď si pozriete počet oprávnených stiažností, ktoré sú teda priateľné alebo riešiteľné, ktoré spadajú do mandátu ombudsmana, tak to pomer je veľmi nízky. A preto si myslím, že žiadny národný ombudsman by nevedel obhájiť takúto nízku mieru. Na európskej úrovni je to o niečom inom, pretože občania, ktorí sa obratia na euro, alebo ktorí majú vzťah s európskymi inštitúciami, e, predstavujú len malú podskupinu všetkých občanov. Takže možno sa dostanete do situácie, kedy by sme mali milióny sťažností, ak by sme to zadefinovali príliš naširoko. Ale keďže 14 rokov existencia Európskeho ombudsmana za tých 14 rokov bol veľmi nízky počet prípadov, kedy naozaj to boli oprávnené, kde ombudsman, Európsky ombudsman mal právo ich riešiť, tak treba asi niečo zmeniť aj vzhľadom na ten rozpočet. Je oprávnené, že niektorí poslanci kritizujú ombudsmana za jeho činnosť. Môžete mať veľmi zjednodušenú predstavu o tom, že eh, vybavovanie prípadov na európskej úrovni je stále drahšie, pretože počet tých oprávnených vzťažností je veľmi nízky na to, aby opodstatnil taký veľký rozpočet. Áno, je to iný prípad, ale ja poznám tú situáciu v Belgicku. Viem, že občania majú takýto názor a to z mnohých dôvodov. Ale predsa len potrebujeme zabezpečiť, aby ľudia vedeli, že majú právo obrátiť sa na ombudsmana. Je to demokratické právo. A je to akýsi kanál podávania sťažnosti, ten musí byť jasnejšie vyznačený, predovšetkým cez počítače, cez informačnú technológiu, tak aby väčšina prípadov, ktorá príde k nám, boli naozaj opravnené prípady, prípady, ktoré môžeme riešiť. Nemyslím si, že je potrebné meniť štatút Európskeho ombudsmana. Pred 4 rokmi za tej istej situácie som žiadal z troch zásadných dôvodov prepracovať tento štatút. A s potešením som videl, že odvtedy dva z tých dôvodov, ktoré som mal, už v podstate E, zanikli tie dve zásadné zmeny, už boli zapracované do nového štatútu Európskeho ombudsmana. Tu by som chcel poblahoželať Európskemu parlamentu aj, aj by, teda končiacemu ombudsmanovi za to, že presadil tieto veci. Takisto články článok 4.3 umožňuje ombudsmanovi e, mať prístup k informáciám podľa článku 9 nariadenia 1049, to je ustanovenie o spoločné utajovanie informácií. Myslím si, že v mnohých prípadoch aj v rámci národných ombudsmanov je to veľmi užitočná zmena, e, ktorá takto dáva občanom záruku, že informácie, ktoré sú poskytované, ak sú naozaj dôverné, tak budú zachované. Ich dôvernosť bude zachovaná. Samozrejme, ak nejaký úrad je obvinený z toho, že nesprávne zaobchádzal s dôvernými informáciami, tak je to súčasť uh, celého prípadu. Uh, tento úrad môže byť zaujatý, ale ombudsman je neutrálny. Čiže tým sa vlastne zvyšuje aj dôvera občanov vo funkciu ombudsmana. A vtedy som mal ešte aj iný návrh. Uh, ktorý by som chcel nám teraz diskutoval. E, sledoval som diskusiu v parlamente na túto tému a parlament sa rozhodol, že e, v mnohých krajinách, vo viacerých krajinách e, je poverený národný ombudsman tým, aby posúval veci priamo na Európsky súdny dvor, ak dochádza k pretrvávajúcej zlej správe, ale myslím si, že to riešenie na EÚ je vynikajúce. Od zmluvy z NIS má parlament možnosť obrátiť sa priamo na súd, takže takýmto spôsobom je lepšie aj zlepšiť spoluprácu medzi parlamentom a súdom na základe týchto návrhov, ktoré predkladal obudsman a ktoré schvaluje parlament. Parlament môže stále viac a viac posúvať veci na súd tam, keď to uzná za vhodné. A ak máme realizovať naozaj taký bohatý program. ale ten program je veľmi bohatý a som veľmi ambiciózny. Myslím si, že európsky občania majú nárok na to, aby mali národného, regionálneho alebo európskeho ombudsmana, ktorý môže pracovať na tej najlepšej možnej miere. A myslím si, že za tých 14 rokov sa tá situácia veľmi dobre vyvinula, avšak je stále možné ešte zlepšiť. A čo sa týka splnenia týchto cieľov, keď mi parlament udelí túto úlohu, bude mať na to 5 rokov. A myslím si, že to dá spraviť dvojakým spôsobom. E, na jednej strane môžem využiť pracovníkov ombudsmana, je ich 63, ktorí pracujú v úrade ombudsmana, efektívnejšie ich využívať, to znamená tých správnych ľudí dať na správne miesto a využiť všetky, všetky, všetky talenty a nadania. Nechcem tu ľuďom lichotiť, ale sledoval som ich prácu za 14 rokov a naozaj bola veľmi pôsobivá aj kvalita ich práce e, bola naozaj veľmi pôsobivá, je to určite tímová práca a druhý spôsob, ako sa dajú dosiahnuť tieto ciele, je e, taký, že budeme vytvárať synergie a že tu bude vôľa spolupracovať medzi európskymi inštitúciami, orgánmi a agentúrami. A myslím si, že v tejto oblasti naozaj musíme do toho tlačiť a musíme sa skontaktovať so všetkými, ktorých sa to týka a pokúsiť sa to presadiť. A keď som bol ombudsmanom Belgická, naozaj som ľudí naháňal ľudia nechcú ombudsmana ako niekoho, kto nad ním dáva, na nich dáva pozor a stráži ich, ale keď ľuďom poviete, že my sme tu nie na to, aby sme dohľadali nad všetkým, čo robia, ale že sme tu preto, aby sme sa snažili im pomôcť a zabezpečiť, aby štátna správa bola lepšia, tak e, je to situácia, v ktorej každý vyhrá a všetci si uvedomia, že tu musí byť, pre, musí byť prezazovaná filozofia spolupráce. Ten program sa dá zrealizovať len vtedy, ak tu bude dobrá spolupráca medzi ombudsmanom a jeho pracovníkmi a inštitúciami na strane druhej. Čo sa týka spolupráce s petičným výborom, môžem sa k tomu vyjadriť neskôr, pretože traja ľudia položili túto otázku a nechcem vyvolať dojem, že venujem celý čas len vašej otázke. Myslím, že som zodpovedala vašu poslednú otázku o spolupráce s inými inštitúciami tým, že som povedal, že je to životne dôležité pre realizáciu tohto programu, aby sme takúto spoluprácu zabezpečili. Pán Bostináru, predpokladám, že vy ste sa ma pýtali po anglicky správne, dobre, takže odpoviem po anglicky. Áno, samozrejme, 36% všetkých stiažností sa týka nedostatku transparentnosti, odmietania informácií, odmietnutia, dovzdania a posunutia dokumentácie. To je strašne veľa. Je to oveľa viac ako pomer na národnej úrovni. Keď si pozrieme, aká je situácia národných ombudsmanov v jednotlivých krajinách, ten pomer je oveľa, oveľa vyšší ako na národnej úrovni. 36% je naozaj priveľa. Neviem, či to vyvoláva obavy, ale v každom prípade je to signál toho, že ombudsman by mal a robili to doteraz aj dvaja ombudsmani za tých 14 rokov, že sa musí zamerať na boj za väčšiu transparentnosť a v tomto ombudsmanovi vo veľkej miere pomáha nová zmluva aj nariadenie 1049, e, kde presne sa hovorí o tom, že je to jeden z opravných prostriedkov, pre, ktoré môžu ľudia využiť, keď nedostanú informácie, ktoré potrebujú dostať. Buď sa obratia na súd alebo na ombudsmana. Myslím si, že je to obrovská možnosť e, nielen pre ombudsmana ako inštitúciu, ale aj pre európskych občanov, aby mali istotu, že ich právo na informovanosť je presadzované. Ako zvýšiť transparentnosť? ako znižiť počet sťažností o nedostatku nedostatku transparentnosti, ktoré prichádzajú ombudsmanovi. Myslím si, že spolupráca a povedomie, šírenie povedomia. Kooperácia medzi inštitúciami. Musíme neustále pripomínať význam spolupráce. Nie náhodou, že článok 1 zmluvy hovorí o otvorenosti. Otvorenosť dáva do centra EÚ. Myslím si, že podobne ako ja aj vy máte veľmi zápotný dojem z toho, že je tu veľká medzera medzi, medzi občanmi a, a inštitúciami a nedostatok transparentnosti je v každom prípade jednou z príčin nedostatku dôvery. Ako môžeme znížiť túto medzeru? E, tým, že všetci EÚ úradníci budú šíriť o svetu. Preto som e, sa zastával toho, aby to bol neustále vzdelávanie, aby štátni úradníci na európskej úrovni neustále by bolo pripomínané to, že je veľmi dôležité to, že oni tu nie sú na to, aby slúžili parlamentu alebo inštitúciám, ale občanom. A občania si vyžadujú otvorenosť, tak ako sa to uvádza aj v zlumbe. Takže šírenie povedomia, informovanosť pardon, nie ombudsmana, ale informovanosť a šírenie povedomia medzi štátnymi úradníkmi EÚ. A potom, e, nehovorím teda iba o štátnych úradníkoch EÚ, tu, ale aj na národnej úrovni. Musím priznať, že tuto, tuto, o tejto priorite až tak veľmi nevedia všetci. Je potrebné to zlepšiť. Situácia sa už zlepšila, ale ešte máme pred sebou dlhú cestu. A druhým prvkom je spolupráca. Ako? Presne tak, ako som povedal pani Grini, tým, že budeme spolupracovať so všetkými agentúrami. Hovoril som s pánom Meždatom z Európskej investičnej banky a viete, že je tu memorandum o porozumení, e, o príjmaní sťažností medzi ním a Európskou investičnou bankou. A hovoril som o tom, že naozaj veľmi dôležité pre všetky inštitúcie, vrátane jeho inštitúcie, aby v centre ich každodennej činnosti bola práve táto otvorenosť a že v súčasnosti ľudia o tom dosť nevedia. Čiže povedomie a spolupráca stále upozorňovanie na potrebu väčšej transparentnosti. Určite právne obmedzenia alebo právne predpisy, ktoré by mali byť e, e v podstate presadzované, ak nebudú, tak môžu byť e, orgány postihované? Áno, čiže môžem odpovedať na otázku pani Hankis. Takisto ste ešte kládli aj iné otázky. V podstate nemal by sa šíriť imič ombudsmana. Nechcem sa príliš veľa zameriavať na ombudsmana ako inštitúciu, aby o tom ľudia veľmi dobre vedeli, ale skôr sa chcem zameriavať na to, aby občania vedeli, že majú právo obratiť sa na ombudsmana. To, na to je potrebné sa sústrediť je potrebné, aby ľudia o tom oveľa viac vedeli. Položili ste mi zaujímavú otázku, zaujímavú v zmysle kľúčovej. Ako zabezpečiť rovnosť práv? To je hlavná úloha ombudsmana, nielen ombudsmana, ale v každom prípade je to hlavná úloha ombudsmana, aby sme zabezpečili rešpektovanie práv rovnosť, spravodlivosť. A ja by som šiel ešte o krok ďalej. Ja som právnik, ako som povedal a naozaj som publikovala množstvo e, článkov o koncepte rovnosti. Tá je iná, tento koncepcia je iná v európskom práve a anglosaskom práve. Spravodlivosť je o rovnosť v rámci solidarity. A to je riadiaci princíp, ktorým som sa riadil počas 9 rokov vo funkcii ombudsmana, pretože som bol naozaj presvedčený, a som naozaj presvedčený o tom, že v štátnej, vo vedenej správe nemôžeme vykonávať, plniť svoje povinnosti, ak nebudeme v prvom rade zabezpečovať rovnosť a spravodlivosť Nemám dosť času na to, aby som tu rozpracoval túto koncepciu spravodlivosti. Je to moja srdcová záležitosť, ale je to kľúčový prvok verejnej služby. Tam ombudsman môže zohrávať svoju úlohu tak, aby pomohol správe lepšie si uvedomiť túto potrebu. Je pravda, že som až toľko nehovoril o boji proti korupcii, ale je to takisto medzi tými zásadnými základnými problémami, ktoré rieši ombudsman aj iné právne ustanovizne. Napriek tomu budem veľmi rád, a teraz sa vraciam k otázke pani Griny, budem veľmi rád, keď nový štatút ombudsmena mu dá právo, aby sa úradníci mohli sťažovať na, konkrétnu, na nejakej konkrétnej inštitúcii aj na ombudsmena, ak sa zistí, že bol namočený do korupcie. Myslím si, že v Európskej únie sa zhoršili vzťahy a aj kvôli, kvôli korupcii a žiaľ, imič sa poškodil. Ak je 2000 úplne čestných úradníkov v EÚ a jediný prípad korupcie, ktorý by bol mimoriadne medializovaný, celá dôvera v EÚ sa otrasie len kvôli takémuto jednému prípadu. Preto musíme byť mimoriadne ostražití a energeticky vehementne riešiť každý prípad korupcie. Pokúsiť sa dostať korupciu pod kontrolu je až a posteriori a najprv musíme urobiť školenia tie, musia predchádzať celej tejto akcii, aby úradníci vedeli, ako riešiť veci s týmto súvisiace. Sloboda na jednej strane, bezpečnosť, bezpečie na strane druhej. Jedno e, nechce uberať na sile druhému, to som si istý, ale niekedy je vidno, že jedno toto právo môže byť v rozpore s tým druhým, alebo tí, ktorí sú zodpovední za politické rozhodnutia, dávajú priveľkú váhu jednému právu na úkor druhého. To je pravda. A práve v tomto strete medzi slobodou a bezpečnosťou je miesto pre prácu európskeho ombudsmena, ktorý tu musí razantne zasahovať a zabezpečiť, aby boli občania aj v bezpečí a zároveň, aby sa rešpektovali ich základné slobody. Bola to nesmierna výzva. Podľa mňa to trvá už celé storočia. Celé storočia sa pokúšame s touto výzvou vysporiadať a som rád, že na národných úrovniach aj na európskej úrovni sa už vytvorili inštitúcie, ktoré ostražito striehnú. A vždy, keď sa niečo v tejto jemnej rovnovahe poruší, ozvú sa a vyjadria sa jasne, že sa dáva priveľká váha buď bezpečnosti alebo slobode spomenuli ste. Ako poslednú otázku, ale nie poslednú v poradí dôležitosti, záležitosť menšín. Je mi jasné, že sa staráte o dôstojnosť života menšín. V krajine, odkiaľ pochádzam, Belgicku, žije mnoho menšín. Tri sú hlavné a sú tu ďalšie a nie je to vždy to isté. Myslím si, že menšiny e, sa tu tešia úcte a počas 9 rokov, kedy som bol v úrade, som sa vždy snažil zabezpečiť, že každá menšina je dôstojne rešpektovaná. Sú tu však aj menšiny, ktoré nie sú až tak veľmi uznávané, napríklad genderové menšiny jazykové, menšiny a ďalšie typy menšín, ale počas 9 rokov som sa na to veľmi zameriaval. Aj na európskej úrovni sa budem, ak a budem aktívny v tejto veci. Toľko z mojej strany, ale prerušuje pána Moneta, predsednička, že bude treba ukončiť prezentáciu. Pokračuje pán Monet. Ako urýchliť spracovávanie stiažností? Mám mnoho konkrétnych nápadov, ale teraz už ich všetky nemôžem vymenovať a ani sa všetky nedajú jednoducho zrealizovať. Poprvé, treba si uvedomiť, že už podobné veci sa riešili aj schválili. A už sa nám darí v priemere rok riešiť sťažnosť. Predtým to bolo vyše 13 mesiacov, teraz je to naozaj 12 a menej. Počas týchto 12 mesiacov, a to je aj lehota, ktorá je zakotvená v článku 226 a 228, a takisto na národnej úrovni sa táto lehota 12 mesiacov rešpektuje, my sa ju pokúšame dodržiavať. Ako ešte urýchliť proces pracovávania sťažnosti? To som spomínal úplne na konci svojej prezentácie tým, že čoraz vo väčšej miere využívame riešenia vychádzajúce zo z konsenzu a zjednodušené postupy. Ako sú prepojené tieto dve stratégie? V Belgicku to tak už robíme. Robíme to tak, že využijeme tú postup, tú metódu, ten postup, ktorý je ten najjednoduchší. Tým umožníte prá- uľahčíte prácu sebe, svojmu personálu a skrátia sa vypočutia a skúmania. Čoraz viac skúmame, ako by sa pružnejšie, jednoduchšie dali riešiť veci, aby sa ušetril čas a potom tento čas, ktorý je ušetrený, sa venuje hĺbkovým preskúmavaniam. Takto sa to deje v Belgicku a myslím si, že takto by sa to mohlo diať aj na európskej úrovni. Ďakujem za odpoveď. Ďakujem pani Paliadeli. Teraz odpoveď pre pani Aken. Pani Harkin, prepačte. Najprv bude pani Harkin a zle som vyslovil meno predchádzajúcej rečničky, ku ktorej sa neskôr dostaneme. Dostal som, pani Harkin, od vás niekoľko otázok. Nie som si istý, ako rozumieť tie klasické práva a nové výzvy. Ne, preto prejdem rovno k druhej vašej otázke. Európa má priveľa právnych systémov, je tu anglosaské právo na jednej strane a máme tu kontinentálne právo a máme tu aj zmiešané systémy. Myslím si, že sa navzájom doplňajú. Veľmi dobre. Ako som povedal pani Hankes, v Belgicku som pracoval na pojme rovnosti, spravodlivosti a zaoberal som sa systémami, ktoré vedú k spravodlivosti a rovnosti. A môžem vás ubezpečiť, že bolo skutočne ťažké presvedčiť tých, ktorí sú zodpovední za rozhodnutia v parlamente a dokonca i akademikov, o mojej teórii. Myslím si, že tento princíp, táto zásada je skutočne užitočná, aby sa zaviedla do nášho právneho systému. Ja si myslím, že to súvisí s princípom komplementarity oboch týchto právnych, veľkých právnych systémov. Myslím si, že by sme mali dať e, väčšiu váhu stiažnostiam v oboch týchto systémoch. Nemám teraz čas vysvetľovať, pod, vysvetľovať podrobnosti toho, že máme treť tretiu generáciu ombudsmenov. Prvá generácia e, najprv zišla zo škandinávskych severských krajín a ďalšia generácia po diktatúrach a po vojne. A všetky e, tieto rozličné generácie ombudsmenov si vyvinuli rozličné spôsoby, metodiky aj priority. Ale navzájom sa tieto systémy doplňajú a všetky z nich sú užitočné. Podľa mňa Európsky ombudsman by mal byť európskym pravom zmysle slova, uvedomovať si, že tu žijú mnohé národy a využívať tú vzájomnú komplementaritu e, možností, ktoré má k dispozícii. Ako by som zadefinovala zlé administratívne spravovanie? Keď pán Sodman, prvý ombudsman, navrhoval parlamentu v roku... Tu mám ešte list, ktorý som mu vtedy napísal. Myslím, že to bolo v 96. alebo 7. Definíciu zlého spravovania úradu Myslím si, že definícia by mala zahrňať porušovanie záväzných pravidel alebo zásad. Ja som s ním vtedy nesúhlasil. Napísal som mu, že definícia by mala byť oveľa širšia. Zlé správovanie úradu by malo zahrňať aj porušovanie mekých zákonitostí, ktoré fungujú medzi ľuďmi, aj keď nie sú zakotvené alebo záväzné, Zlé správanie úradu neznamená vždy, že sa priamo prekračuje nejaký konkrétny zákon. Že človek sa správa nelegálnym spôsobom. Myslím si, že je to širšia téma. A zadefinovať ju treba tiež širšie. Niektorí z vás ste mi položili otázku, ktorá sa týka spolupráce petičného výboru a úradu Európskeho ombudsmena. Chcem vám veľmi jasne povedať, že som sledoval históriu inštitúcií od ich samotného začiatku a spolupráca medzi pánu, pánmi, pánmi Solemanovi a Diamandorovi a vašim výborom bola vynikajúca a neustále sa zlepšovala. Ja teraz nechcem kritizovať iné krajiny, ani nikoho konkrétneho. Myslím si, že európsky ombudsmeni to naozaj robili tú svoju prácu veľmi dobre, exemplárne, priam modelovo a myslím si, že aj národní ombudsmeni a národné petičné výbory odviedli dobrú prácu. Ja myslím, že tu ide o to isté. Keď ide o veci, ktoré sa prekrývajú a ktoré sú v pôsobnosti aj petičného výboru, aj ombudsmena, myslím si, že by sme mali spolupracovať viac, aby sme sa vyhli zdvojnásobeniu tej istej práce, A mo- možno by sme si mohli nájsť témy, spisy, kedy by sa dala uplatniť kolektívna metodika a ombudsman by sa skôr zameral na jednotlivé prípady. Myslím si, že by sme mali o tomto viac debatovať a vymieňovať si informácie, kedy presne pracovať jedným aspektom a kedy sa vydať iným smerom, keď ide o tie isté témy. Pani Oken, položili ste mi veľmi dôležitú otázku, ktorá je právnická, juristicky zaujímavá. Európsky ombudsman je schopný má dokonca nárok posudzovať prácu Európskej únie podľa článku 226 a 228. Tým, že toto hovorím, zdôrazňujem nie len procesnú stránku, ale aj obsahovú stránku môže predsa využívať nedostatočné využívanie právomoci komisie. Nehovorím tým však, že ombudsman by mal kontrolovať to, či Európska komisia využíva svoje právomoci, svoje zásadné právomoci, zakotvené v článkoch 226-228. Memorandum porozumenia, ktoré podpísal Európsky ombudsman o týchto dvoch článkoch s Európskou komisiou, jasne hovorí, že komisia má právomoc podľa svojho výberu aplikovať 226 alebo 228. Táto právomoc, ktorú má len výlučne Európska komisia, by mohla byť kritizovaná Európskym súdnym dvorom a potom by sa naša práca ohrozila. Ja hovorím to, že nie len ombudsman už konal v tejto veci v tomto smere, vo výročnej správe si to môžete prečítať, že sa zaujíma nielen o procedurálne postupy, ale aj obsahové stránky toho, ako sa aplikuje článok 226. Ombudsman napríklad môže povedať komisii, že sa nesprávala dostatočne rozumne pri aplikácii 226. To ma privádza k zásadnému princípu, ktorý sme aplikovali v Belgicku veľmi často, a to je princíp rozumnosti. Keď je ustanovizeň, ktorej umožňuje pra- zmluva istú právomoc, táto ustanovizeň môže aplikovať podľa vlastných predstav, ak to robí rozumným spôsobom. Tento princíp potvrdili mnohé národné a medzinárodné administratívne, správne aj súdne ustanovizne že využívanie právomoci, na ktorú má organizácia právo, ktorá jej bola zvelená, zverená, musí ju aplikovať rozumne, rozumným spôsobom a posúdiť, čo je rozumné aplikovanie, to v prípade ombudsmena znamená, že to musí preskúmať s hľadom na 2.6 a 2.2.8. Nezameriava sa teda na čisto administratívne aspekty, ale aj na rozumnú aplikáciu, či bola využitá, nebola využitá alebo dokonca zneužitá istá právomoc. Pán Salavrakos už odišiel, ja som sa práve chystala odpovedať mu na otázku. A vlastne som už odpovedal, že podľa mňa neexistuje napätie medzi vašim výborom, pani predsednička, a európskym ombudsmenom. Nie som si ničoho vedomý za tých 14 rokov. Ja si myslím, že veci vždy klapali hladko a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Mohli by sme prejsť k spontánej rozprave Catch the Eye a mohli by sme to tak tom urobiť to rýchlo. Mám iba jednu požiadavku. Minúta na otázku, minútu na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. pani predsednička, budem veľmi stručný v podstate vidíme, že ak by ste mali pred sebou reformnú agendu prezidenta Obamu, vy si sedíte v Štrásburku v izolácii. Ja som sám pracoval v kabinete komisera Kalasa a vidím, že v tom kabinete som bol vlastne náprotivkom európskeho ombudsmana a uh, my sme sa snažili o určité riešenie. Ja som, bol, ja som mal ten istý názor ako Európsky ombudsman a potom bola právna služba, ktorá povedala, nie, to sa nedá, to sa nebude takto robiť. Potom sme e, potrebovali pomaly rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, aby sa urobilo rozhodnutie. A preto je veľmi ťažké reformovať e, toto všetko priamešom zvonku. Ako vidíte svoju úlohu eh, v tejto blízkosti? Vy hovoríte, že chcete prevziať istú mediálnu úlohu, pretože niektorí občania skutočne majú eh, problémy eh, pochopiť tú ehm, vzdialenosť. Ako to chcete v médiách občanom, ehm, občanom priblížiť, aby dostali občania lepší, lepší le, lepší, e, lepšiu blíz, ale väčšiu blízkosť. Takže ja vám želám veľa úspechov v Obamovej reforme v Európskej únii. Ďakujem. Ešte sa prihlásil o slovo pán e, Jar. Áno, ja môžem súhlasiť teraz s mojim predrečníkom. Ja si myslím, že je to komplikované. Pokiaľ sa o tom bude hovoriť, hovoriť a občania budú mať dojem, že v Európskej únii môže Európsky ombudsman mnohé posunúť, že sa, mu, je, že sa tam občanom pomôže, tak e, určite dostanete aj isté dopity a zvýši sa počet stiažností. Myslím si, že e, to, e, pretože keď je tomu tak, že sa vie, že Európsky ombudsman nemôže nič urobiť alebo nemôže nič e, pohnúť, tak e, na čo by sme, na čo by sme sa na ňo mali obrácať? E, to najhoršie, čo by sa môže stá, mohlo stať, keď sa občan o tom vôbec nedozvie. Moja otázka, čo by ste mali legislatívne zmeniť, aby sa postupovalo rýchlejšie a či potrebujete k tomu aj pomoc parlamentu. Takže tu na tomto mieste tie by som povedala, že sa bojuje na všetkých frontoch a vidím, že sa to dá veľmi cieľene spracovávať, pretože občania majú právo na odpoveď a majú na, a právo na odpoveď v primeranom čase. Takže čo sa musí legislatívne zmeniť na to, aby sa to posunulo, aby sa pohol ďalej? Ďakujem, hovorí pani predsednička. Áno, ja sa vám chcem poďakovať za túto otázku. No, vyzerá to tak, že môj program je možno príliš ambiciózny, ale myslím si, že my musíme byť jednoducho ambiciózni, aby sme mohli uh, zastávať tento úrad. Ja viem, a ja som to aj povedala, že ja už sa roky uh, zaoberám profesionálne európskymi inštitúciami a ja viem, aké silné inštitúcie môžu byť, keď ide o to podminovať, podminovať reformy. To je, to je jasné. Na Európskej, úni, na Európskej únii určite existujú inštitúcie alebo aj európsky európsky úradníci, ktorí nesúhlasia so zmenou. To je pravda ale toto je súčasť života tieto inštitúcie. A takisto aj na štátnej úrovni je to e, skutočne business as usual pre jedného e, e, pre jedného ombudsmana. Musí jednoducho byť veľmi agilný, musí vytvoriť prostredie transparentnosti. Toto som 8 rokov robil. Toto jednoducho, k tomu jednoducho nedospejeme zo dňa Eh, na deň z večera do rána. Ja som sa uh, naučil byť veľmi, um, veľmi skromným, ale byť aj veľmi, ale byť aj veľmi tvrdohlavým. A toto je skutočne v uh, tom strednodobom horizonte jediným, jedinou cestou, uh, ako sa stať, ako dospiť teda k danému cieľu. Myslím, že ešte ďalšiu otázku a to, ako by som mal moju prácu a um, prácu mojich uh, spolupracovníkov viac medializovať. Už tu sa chcem pozrieť do rôznych krajín, napríklad Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Francúzsko a tak ďalej, kde ombudsmani majú špecifické dohody s médiami tak, aby sa zlepšila známosť ich eh, funkcie. Teraz nechcem povedať, že ja budem mať eh, stále nejaké tlačové konferencie. To určite nie. To si neželám. Ale inštitúcie mm, musia eh, jednoducho vedieť, že kde sa pán, kde sa pán, kde sa ombudsman teda dostane. Pán Jár? Áno, ja s vami súhlasím. Áno, môže byť skutočne veľmi ťažké vytvárať nejakú nádej, pokiaľ sa tá nádej nesplní, nereflektuje. Ja s tým súhlasím a ja som e, to za aj počas mojho, e, mojej činnosti ako ombudsman v Belgicku zistil, že nikto nie je perfektný a môže, sa to, môže to byť skutočne veľmi zlé. Uh, ale je dôležité, aby ombudsman vedel o e, nádejach e, svojich občanov. Je potrebné, aby mohli občania ísť k, k ombudsmanovi, aby mohli ísť k ombudsmanovi a aby aby e, občania ešli k ombudsmanovi vždy len vtedy, keď je pre nich príslušný a kompetentný. Ale myslím si, že by sa nám to mohlo podariť. Grazie, Mr. Monet. Noi abbiamo finito con le audizioni, quindi la, la salutiamo. Ďakujem, pán Monet. To nás privádza ku koncu tohto vypočutia. Veľmi pekne vám ďakujem. Máme ešte zo pár minút, aby sme ukončili našu dnešnú prácu ako výbor. Ako viete, Nie je povinnosťou tohto výboru posudzovať kandidátov ako takých. Po takomto maratóne, ktorý sme teraz absolvovali, navrhujem, aby sme poslali zápisnicu predsedovi parlamentu z našich vypočutí so všetkými poznámkami, ktoré odzneli v troch vypočutiach troch kandidátov, ktorí súťažia o pozíciu o post Európskeho ombudsmena. Ak už nikto nemá žiadne ďalšie námety do diskusie, rada by som